spíšem e, šesť právnych aktov, ktoré boli prijaté v rámci procesu spolurozhodovania. Tieto e, sú uvedené v zápisnici k dnešnému zasadnutiu. Milé kolegyne a kolegovia, definitívny návrh e, rokovacieho